Spolu s uznesením rady bude podpísaných 7 eh, právnych aktov, bolo podpísaných 7 právnych aktov. Tie sú priradené k zápisnici tohto zasadnutia. Teraz program tohto plenárneho zasadnutia.